Príjemné popoludne, drahé kolegyne a kolegovia. Pokračujeme v našom zasadnutí. V prvom rade vás musím informovať, že na včerajšom zasad e, že na včerajšom zasad... Sú nejaké pripomienky? Je k dispozícii včera si záznam. Sú nejaké pripomienky k záznamu? Ak nie sú, tak považujem záznam za schválený. A teraz sa pustíme do